ktorí šíria nenávisť a diskrimináciu a mali by sme si spomenúť e, na jeho rodinu v týchto smutných časoch. Ďakujem pekne. Dostal som od skupiny ECR požiadavku na vymenovanie do výborov tento zoznam bude v zápisnici z tejto schôdze, ak nedostaneme žiadne poznámky k tomuto zoznamu v rámci poznámok k zápisnici, tak budeme považovať aj tento zoznam za schválený. V súlade s pravidlom 3, 2 a 4 zasadnutia výboru Júri schválili nominácie troch poslancov. Výbor jednomyselne vyhlásil, že mandáty týchto troch osôb teda sú schválené pani Pérez z účinnosťou 6.11., pán Boulons od 15.12. a pani Lebrun od 1. januára 2011. Takže tieto mandáty sú teraz oficiálne platné. Chce sa niekto k tomu vyjadriť? Nie. Takže áno, tieto mandáty boli schválené a sú platné. Korigendum v súlade s článkom 216 príslušný výbor predložil úpravy k textom prijatým Európskym parlamentom. Európsky parlament rozhodol v prvom čítaní 15.12.2010 pokiaľ ide o prijatie nariadenia o občianskej iniciatíve. Toto bolo pozmenené ak sa v rámci 48 hodín skupina alebo 40 poslancov proti tomu nevyjadria, neohradia. Toto nájdete vo vašich dokumentoch, ako aj na stránke Európskeho parlamentu. Takže ide o stanovisko Európskeho parlamentu prijaté 15. decembra 2010. E, zmiany v porządku obrad. Teraz poďme k e, programu. Konečnú verziu programu. Máte k dispozícii po konzultáciách s politickými skupinami by som vás chcel poinformovať o následujúcich návrhoch na zmeny Eh, oproti programu z 21.2011. Máme tu 5 návrhov na zmenu programu streda. So skupinami sme o tom už hovorili, napriek tomu by som vám rád odprezentoval tieto zmeny. Ja som sa teda už vyjadril. Pardon, ja sa vyjadrím najskôr ku genocíde Rómov v druhej svetovej vojne a potom pôjdeme k ďalším konkrétnym bodom. Poprvé, vyhlásenie komisie a rady k tejto téme, potom vystúpia zástupcovia jednotlivých politických skupín, teda genocída Rómov v druhej svetovej vojne. Ďalší bod programu na dnes situácia v Tunisku. Zmenili sme e, názov tejto rozpravy. Pôjde o vyhlásenie podpredsedničky komisie Vysokej predstaviteľky únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Stredomorí, najmä v Tunisku a v Egypte. Takto sa teda tá téma teraz nazýva tretí bod programu. Hlasovanie o uznesení o Tunisku, ešte pripomínam, prebehne zajtra, tak ako sa plánovalo. Pokiaľ ide o uznesenie o Egypte, toto bude odhlasované až v Štrásburgu na 2. februárovom pléne. A ďalej zmena vyhlásenie Rady a komisie na tému narastajúce ceny potravín. Toto sa tiež presúva na Štrasburgovú februárovú plenárku. Táto téma bude nahradená otázkami vymenovania riaditeľov troch nových dohľadných orgánov, teda rozpráva krátka o nominantoch na tieto posty. A ešte k štvrtku, vo štvrtok budeme mať správu z Perony. Ide o zrušenie imunity Tamáša Dojča. Toto preberieme počas hlasovania okolo poludnia zajtra. Má niekto prosím nejaké námietky? Nevidia úvak te zmiany zgodne s... Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási, takže tieto pozmenenia programu sú teda prijaté. Bardzo proszę. Nech sa páči. Is point of order. You are... K rokovaciemu poriadku. Áno. Prosím vás. Jedno minútové prejavy by mali byť skôr. Minule sme to mali v poslednom slote na poslednú hodinu našich diskusí a z toho vyplýva, že sa toho nezúčastňuje až toľko poslancov. A dúfam, že ste to nepresunuli z tohto dôvodu na neskoršie. Takže prosím vás, predsunte to viac dopredu, aby sme sa mohli zúčastniť, tak ako sme to robili v minulosti. Ďakujem, pánu za to... Ďakujem pekne za vašu poznámku. Áno, bez pochyb. O tom budeme na konferencii predsedov hovoriť a príjmeme príslušné rozhodnutie. E,